potláčanie rovnosti a práv žien, či otvorené alebo v skrytej forme. A verím, že rada nás v tomto podporí. Ďakujem. Chcem požiadať, aby ste dodržiavali rečnícky čas, pretože aj tak meškáme. Ďalším rečníkom je pani Lukačievská. Minúta, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Záver poslednej správy Oxfamu, ktorý pre e, summit v Davose je jasný. Svetová ekonomika stojí v prevažnej miere na zneužívaní žien. A rovnosť je stále menej e, zisková, pretože ženy vykonávajú tri štvrtiny neplatenej práce v oblasti starostlivosti. 2,5 miliardy pracovných hodín zadarmo, takže rovnaká odmena odstránenie prekážok pre ženy s postihnutým, ženy na trhu práce, staršie ženy, klesajúci počet žien na trhu práce, chudoba, vplyv zmeny klímy na chudobu a zdravotný stav žien. To sú tie výzvy, ktoré sa musia riešiť na konferencii OSN a ja dúfim, že spolu nájdeme efektívne riešenia a že budeme môcť aj zobrať na seba politické záväzky. Ďakujem a pani Letao Marquez. Ďakujem veľmi pekne. Rovnoprávnosť je otázka moci a moc nebola nikdy daná, ale dobytá. Tu nejde o to, aby sme urobili ženom nám láskavosť. Rovnoprávne postavenie je ľudské právo a je v záujme všetkých žien aj mužov generálny tajomník OSN Guterres sa správne vyjadril a vždy bojoval za túto vec, nielen dnes v svojom postavení a v svojej funkcii. Aké priority máme dnes, 25 rokov po Pekingu, boj za ženy, ktoré nemajú práva, ktoré nemôžu sa učiť, študovať, vydávať sa, nemôžu mať žiaden pohlavný život. To sú všetko tie otázky, o ktoré tu stále ide. A potom tá priorita e, potláčania násilia, nového násilia i násilia na internete a stále sú, ob, sú obeťami v prvom rade ženy a dievčata. A potom je tu aj ďalšia nerovnosť a jej rôzne formy nerovnosti, ktoré budú existovať aj v budúcnosti, ak im nezabránime. Napríklad technologické, oblasti, e, zamestnania v oblasti techniky, technológií. Myslím si, že máme ešte pred sebou toho veľa, ale spoločne budeme silní. Ďakujem, keby ste prosím aj dodržiavali rečnícky čas. A teraz chcem poprosiť pani Zacharopulu 1,5 minúty. Pani komisárka, pán predsedajúci, pra, reprodukčné práva a právo na reprodukčné a sexuálne zdravie je základná podmienka pre dodržiavanie týchto hodnot, ale žiaľ musíme konštatovať, že tu došlo k krokom späť na celom svete a podporujú to hlavne veľké štáty ako USA. A my ako EÚ by sme stratili dôveryhodnosť, keby sme nehovorili jedným hlasom. A v novembri bola konferencia OSN v Nairobi pre rozvojové krajiny a mne sa naozaj zdalo šokujúce, nepriateľné, že také členské štáty ako Maďarsko a Polsko patria k tým, ktoré spochybňujú práva žien. Pani komisárka, pani ministerka, nová generácia nikdy nebola natoľko vystavená nerovnosti medzi mužmi a ženami. Všade vo svete je potrebné hovoriť o tom v Argentína, Španielsko, Francúzsko, Sýria, Belgicko, všade vo svete treba o tom hovoriť, lebo táto generácia nie je už ochotná tolerovať túto nespravodlivosť. To sa nazýva nerovná generácia a preto teraz, keď máme 25. výročie E, pekingského vyhlásenia, tak to je dobrá doba na to, aby muži a ženy, dievčatá a chlapci žili v dôstojnej spoločnosti, v spravodlivej spoločnosti, v spoločnosti rovnosti. To je Európa a jej hodnoty a my, politickí predstavitelia, sa musíme k tomu jasne zaviazať. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Brunánika, 1,5 minúty. Pán predsedajúci, musíme definovať priority EÚ v oblasti životných podmienok žien. A naša delegácia bude opojevať boj proti nerovnosti v mzdách, kybernetickej šikane, núteným sobášom a mrzačením genitálií budeme aj proti domácemu násiliu, nebudeme hlasovať za túto karikatúru uznesenia, ktoré nesankcionuje štáty, ktoré nepodpísali istambulský dohovor. Je tu, sú tu témy, ktoré sú zatiaľ tabu, napríklad bránenie práv Napríklad e, dievča Mila vo Francúzsku bola prenasledovaná v škole za to, že kritizovala islom na islám na sociálnych sieťach, vyhražovali sa aj násilím, smrťou. Nemohla sa vrátiť do školy, kde študovala, pretože sa bala o bezpečnosť. Po troch týždňoch musela zmeniť školu. Toto dievča symbolizuje každodenný život miliónov žien v Európe, ktorí žijú pod vplyvom radikálneho Eh, islamu, ktorý propaguje aj asimilovaná populácia. Ale my sme mlčali k tejto téme, ktorá je zvyčaj asi tabu. Naša politická skupina o, jej, o jeho zaradenie do pléna a nastal najvyšší čas, aby sme sa zaoberali otázkami migrácie a radikálneho islamu, ktorý sa šíri eh, hlavne kvôli neintegrácie tejto časti pristahovalcov. Ďalším rečníkom. Ďakujem veľmi pekne. Žijeme v čase, keď veľa práv, ktoré sme považovali za zaručené, sa dnes opätovne spochybňujú reakčné hnutia, ktoré sú zastrašené rôznymi mizogínnymi a xenofobnými hnutiami a stranami, nám bránia napredovať smerom k spravodlivejšej a férovejšej spoločnosti. A to sa dotýka predovšetkým nás, žien. 64. zasadnutie Komisie pre postavenie žien OSN je naozaj výnimočnou príležitosťou preto, aby Európa na, na novo na globálnej škále viedla boj za práva žien a zároveň, aby sme presadzovali väčšie a dô, dô, dôslednejšie záväzky v rámci pekingskej platformy. Mnoho z tých met, ktoré táto platforma vytýčila, sú naďalej len metami nedosiahnutými. Európa by mala byť naozaj e, vzorom pre svet, ktorý e, posúva globálny vývoj v oblasti rodovej rovnosti a práve v tomto smere by sme naozaj mohli urobiť viac a o mnoho lepšie e, ratifikácia dohovoru, takisto ako aj kvóty v oblasti administratívnych správ sú naďalej zablokované v Rade Očakávame, že v tomto smere by sme mali mať účinnejšie e, aktivity a e, zabezpečovanie významnejšieho presadzovania zmien. Mazurek, one minute, please. A teraz ide pani Mazureková. Vážené kolegovia, kolegyne, 25 rokov oplynulo, odkedy Svetová konferencia o ženách v Pekingu sa konala a tento čas nám ukazuje, že ešte veľa musíme spraviť pri ochrane žien a i posilnení ich postavenia v rôznych oblastiach. Musíme odpovedať na otázku, čo sme už dosiahli a čo ešte treba spraviť, aby ženy vo svete nečelili problémom, ako je násilie, ekonomická nerovnosť, diskriminácia žien ako matiek e, a diskriminácia na trhu práce. Možno, že Európsky parlament by mal nasledovať polský príklad, kde je mzdová nerovnosť najnižšia v Európe a násilie E, spraví, pra, robí z Polska najbezpečnejšiu, jednu z najbezpečnejších krajín v Európe. My sme proti tomu, aby prerušenie tehotenstva bola metóda plánovania rodiny a nechceme, aby EÚ financovala organizácie, ktoré preruš, e, podporujú, presadzujú túto, tento spôsob. Čo chceme naozaj robiť v parlamente, aby sme plne chránili práva žien a aby sme mali rodovú rovnosť? Čakám na harmonogram a informácie o vašich plánoch do budúcnosti. A teraz pani Francen, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegovia, rovnosť, rodová rovnosť nekončí pri hraniciach EÚ. 25 rokov po Pekingu po štvrtej konferencii o ženách ženy a dievčatá na celom svete nemajú stať šance, ktoré by mali mať. Rodová rovnosť je viac ako e, parita v správnych radách a podobne. Predstavuje to medzinárodnú solidaritu so všetkými ženami na severe, na východe, juhu či západe. Uh, keď sa stretneme teraz v New Yorku, musíme venovať pozornosť a politickú činnosť ženám v eh, zraniteľnom postavení. A to chcem naozaj tam vidieť. To sú ženy v chudobe, ženy obete vojenské násilia počas vojny a tak ďalej. My ako Európska únia musíme sa ujať vedenia a hovoriť silným jednotným hlasom. A na záver by som povedala, čo povedala Michelle Obama. Keď ste pracovali ťažko a prešli cez tie, tú bránu príležitosti, musíte sa obrátiť späť, podať ruku ostatným ženám, aby mali tú istú šancu, ktorá pomohla vám uspieť. A teraz pani Moret, jedna minúta. Uplynulo 25 rokov od eh, vyhlásenia Pekingskej deklarácie akčnej platformy, ale diskriminácia žien naďalej je realitou všade vo svete. Stále dnes eh, eh, vidíme, ako ženy narážajú na násilie. Sú dve krajiny v Európe, ktoré nedávajú povolenie na potrat. Sú tu členské štáty, ktoré stále neratifikovali istambulský dohovor v Európa, kde, žien zarábajú, kde ženy zarábajú 16% menej ako ich mužskí kolegovia. A je tu stále považované, že žene, za normálne, aby žena obetovala kariéru, keď chce byť napríklad právničkou. A, takže v tomto smere vidíme len stále iba prázdne a nerealizované návrhy je dôležité, aby pri tieto 64. zasadnutí komisie sme e, presazovali viac, aby sme zastavili toto postávanie na mieste, toto vajatanie a nekonanie. Musíme zabezpečiť a zaručiť práva žien, ženám, e, plný prístup e, k antikoncepcii, legálny a bezpečný potrat, prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu rodová rovnosť musí byť eh, aj v jadre boja proti klimatickým zmenám, lebo sú to ženy, ktoré budú trpieť viac eh, týmito zmenami. Verím vo vás, pani komisárka, verím, že vy ste žena, ktorá bude dobre usmerňovať Európsku komisiu. Ďakujem pekne. Mrs. Andruje, one minute. Pani Andruje, nech sa páči na jednu minútu. dávam prednosť realizmu pred idealizmom, takže pozrieme sa na to, čo dokážeme spraviť preto, aby sme zlepšili život žien a zároveň, aby sme zlepšili eh, ich postavenie v dennodennej realite, aby sme zamedzili eh, násiliu, mrzačeniu a ostatným eh, nekalým praktikám. Čo môžeme urobiť na pôde OSN? V tomto smere je naozaj dôležité, aby sme si uvedomili, že tu stále pôsobia pedofilné gengy, Ehm, a máme tu albánske skupiny, ktoré zneužívajú slobodu pohybu a máme tu islamistické hnutia vo Francúzsku, ktoré ktoré opúšťajú e, ženy a nechávajú ich ponechané rôznym e, násilným praktikám. Ak toto tolerujeme, tak nie sme feministi. V takom prípade sú ženy pre nás len nejakým nástrojom, ktoré e, potrebujeme pri voľbách. Je dôležité, aby sme e, ženám zabezpečili plnohodnotný prístup k zdraviu, k spravodlivosti, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. Mrs. Klotz, one minute. Pani Klotz, na jednu minútu, nech sa páči. Mikrofón, poprosím. Vážený pán predseda, e, vo svojej ústnej otázke na zodpovedanie pani Regner povedala, že 25 rokov po schválení pekingského dohovoru sú práva žien stále neplne rešpektované. Ja s tým naozaj súhlasím, pretože sú tu ženy, ktoré nemajú hlas, ktorí nemajú možnosť rozhodovať o svojej budúcnosti. Sú tu ženy, ktorých prežitie závisí od rozhodnutia ich matiek, ktoré berú do, na, na, na, do úvahy len svoje sociálne a ekonomické postavenie. A potom sú tu ženy, ktorých e, telá sú mrzačené fyzicky alebo chemicky a potom sú zabité bez akýchkoľvek právnych dôsledkov pre páchateľov takýchto trestných činov ste zhrození, ste vystrašení? Ak áno, tak je to správne, pretože milióny nenarodených dievčat sú hanebne e, ob, hanebne obrané o svoje právo na život a o svoje e, právo na, na vlastnenie tela, na to, aby si mohli rozhodovať o svojej budúcnosti. Žiaden muž, žiadna ľudská bytosť nemôže byť pripravená o možnosť narodiť sa, o možnosť svojho, mať svoje telo. Hnutie, ktoré bojuje za práva žien, a za práv, musí bojovať za práva všetkých žien, aj tých, ktoré sa nedarodili. A v takomto prípade nemôžeme podporovať e, právo na potraty. Pani Pietikajne, na jednu minútu, nech sa páči. Od pekingskej deklarácie práva žien zažili isté napredovanie, ale aj významné e, kroky späť. Nedokázali sme významne napredovať významnejším spôsobom v oblasti dohovorov, v oblasti medzárodnej spolupráce a Nedokázali sme e, významnejšie presadzovať ženy do politických pozícií alebo zvyšovať e, zastúpenie žen cez kvóty. A vieme, že financovanie pre ženské organizácie e, zamerané, zamerané na sexuálne reprodukčné zdravie sa globálne znižovalo. Takže preto naozaj z plného srdca sa teším z tejto iniciatívy novej komisie z toho, aby sme tu mali takýto program rovnosti a pevne verím, že tu budeme aj globálne presadzovať túto tému a budeme bojovať na globálnej úrovni, aby sme to posunuli na nový úroveň, nový stupeň v rámci prebehajúcich rokovaní, vrátanie adekvátneho merania cez SDG, vrátanie rodového rozpočtovania, vrátanie posudzovania dopadu na rod a vrátanie istambulského dohovoru a pevne verím, že do toho e, presadíme aj africkú stratégiu a lepšie financovanie pre e, neziskové organizácie, ktoré v tejto oblasti pracujú. Ďakujem pekne pani González na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo. A vyhlásenie z Pekingu pred 25 rokmi je jasným indikátorom toho, že e, musíme pracovať viac v tejto oblasti. Ale buďme realisti, ešte veľa štátov v rámci OSN nesplňa tieto kritéria. Hlavnými prioritami Európskej únie pre toto 64. zasadnutie e, Komisie pre postavenie žien OSN e, sú dobrou príležitosťou preto, aby sme obhajovali konkrétnymi opatreniami sexuálne práva a reprodukčné práva žien a konkrétne najmä tých žien, ktoré žijú v Latinskej Amerike, Eh, prostredníctvom nástrojov externej politiky EÚ ehm, v Južnej Amerike eh, sú ženy o mnoho vzdialenejšie rovnosti v ekonomických, sociálnych a zdravotných právach, vrátane základného práva na fyzickú integritu, život, eh, sexuálnu slobodu a reprodukčné zdravie. Latinská Amerika a Karibik ehm, majú najvyšší pomer nelegálnych a skrytých potratov 6 ehm, štátov ani nepovoluje za žiadnych podmienok potraty a 20 z nich to robí len pri ohrození života e, ženy. E, Európska únia by mala naďalej podporovať organizácie, ktoré obhajujú bezpečný, bezplatný a slobodný potrat. A v tomto smere naozaj musíme globálne e, podporovať takéto aktivity a zabezpečiť a presadzovať slobodný prístup k antikoncepcii. Bohužiaľ, rečnička bola prerušená. Ďalej vystúpi pani Esteras Feragut, nech sa páči. Máte minútu. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Oslavujeme 25. výročie 4. konferencie o, o ženách vo svete, ktorá sa uskutočnila pred 25 rokmi v Pekingu. Bol to naozaj veľmi kľúčový moment, v rámci ktorého sa formovala najviac vizionárska agenda pre ženy vo svete. Tieto zmeny ale boli veľmi pomalé a teraz je najvyšší čas, aby sme na úrovni OSN prehodnotili túto stratégiu. A aby sme zhodnotili, kam sme dospeli. E, postupali sme pomaly, lebo stále sú to rozdiely v dôchodkoch, mzdách, v zamestnanosti a v nedostatku príležitosti pre ženy. Vidíme, že to majú ťažkosti pri e, presadzovaní svojich práv, príliš malo žien v rozhodujúcich orgánoch, rodové násilie a celý rad ďalších tém. Práve preto musíme naďalej na úrovni OSN presadzovať spoločnú pozíciu. Potrebujeme byť ambiciózni. Roku 2020 to bude rok veľmi dôležitý, kľúčový. Všetci máme zodpovednosť a nemôžeme nikoho ponechať opomenutého. Všetci musíme bojovať nielen na kolektívnej, ale aj na individuálnej úrovni. Dovolte mi povedať vám, že udržateľnosť životného prostredia je kľúčová aj pre planétu. Ale udržateľnosť a dôstojnosť je dôležitá pre ľudstvo. Ďakujem pekne. Pán Polák, nech sa páči minútu

Eh, pani Karvajo, jedna minúta. ďakujem veľmi pekne. Rovnosť medzi mužmi a ženami je dôležitým a základným princípom, ktorý je posvetný a musí byť zapojený do zmluv Európskej únie a jedným z základných eh, princípov a práv. Tento princíp je, musí byť zapojený do všetkých politik Európskej únie, vrátane vonkajších vzťahov v tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme do budúceho zasadnutia Komisie pre práva žien presadili aj tento princíp. V tomto smere je dôležité, aby sme eh, presadili líderstvo, aby sme bojovali za práva žien a za rovnaké zastúpenie mužov a žien. V tomto smere si treba povedať, že sme najväčší eh, finančný eh, zdroj rozvojových programov a pre presadzovanie žien. Takisto je dôležité, aby sme bojovali proti marginalizácii žien a propagovali e, možnosti vzdelávania, prístupu k zdravotnej a starostlivosti a k pracovným možnostiam. V tomto smere je naozaj dôležité, aby sme e, presadzovali konkrétne opatrenia, aby sme do roku 2030 presadili aj tieto princípy do rozvoja e, cieľov. Teraz nasleduje spontánna rozpráva. Pán poslanec Tuchdar, nech sa páči minúta. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Hovoríme tu o revolúcii v ľudských právach a Európa musí tieto záväzky pretaviť do opatrení. Chceme konkrétne opatrenia v forme Európskej smernice, ale veľmi, vidím veľmi málo poslancov, najmä mužov tu v e, rokovacej miestnosti. Takže ak chceme mať tieto výsledky, potrebujeme to aj finančne podporiť v celej EÚ a právne povinnosti, záväzky musia byť platné pre všetkých. Dúfam, že tieto kroky pod, posilníme. A teraz pani Sardone. Ďakujem pekne. Pred niekoľkými mesiacmi sme v Iráne videli odsúdenie ženy, ženy právničky, ktorá bojovala za práva žien práve kvôli tomu, že nemala dostatočne zakrytá, dostala 23 rokov väzenia a e, ďalej bola vystavená verejnému bičovaniu. V tomto smere si treba uvedomiť, že podobné kroky vidíme aj v Európe, napríklad v Miláne, v mojom meste. E, minulý rok 15 ročná 15, dievča bolo trestané vlastnou rodinou, pretože sa odmietla zakrývať ďalšia tehotná e, dievčina bola donútená potratiť svoje dieťa práve preto, že rodina nedokázala sa zmieriť s tým, že eh, otehotnela. Vo Francúzsku takisto vidíme ďalšie ženy, ktoré boli, eh, ktoré boli eh, zranené, zabité a takisto vidíme, že Európsky parlament Ehm, nedostatočne definuje priority pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien. V tomto smere by som naozaj bola rada, keby Európska únia ukončila túto pokritectvo a keby sme sa neobzerali na iné strany a keby sme eh, účinnejším spôsobom eh, pomenovali konkrétne formy, konkrétne porušenia a konkrétne zdroje hm, nerovnosti, ktoré vyplývajú z kultúry a náboženstva. Pani Tomašič, ďalšia. Ďakujem pekne. Miera rovnosti, rovnoprávnosti v západnom svete žiaľ nie je v rovnakej miere eh, prítomná v iných kultúrach, v iných civilizáciách. Európska únia má povinnosť na medzinárodných fórach, ako napríklad na OSN, presadzovať dodržiavanie práv žien a tiež odbornosť. V niektorých kultúrach ženy sú až natoľko na druhom mieste v spoločnosti, že sa od neho očakáva, že sa podrobia interrupcii v prípade, že dieťa, ktoré nosia pod srdcom, je dievča. Teda dievčatá dokonca nemajú právo sa narodiť. A my musíme bojovať všetkými zbraniami, tak povediac, proti takýmto krokom. Na samite OSN by sme mali bojovať proti takémuto hroznému kroku zabíjania nenarodených dievčat, ktorý je rozšírený v takých eh, mnohých kultúrach. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pani ministerka Brňač, ktorá vystúpi v mene rady. Thank you, honorable members of the parliament. The EU will approach the 64th session of the Commission on the status of women pri príležitosti 64. Eh, zasadnutia Komisie OSN o postavení žien eh, bude príležitosť eh, na diskusiu o postavení žien medzi krajinami, ktoré sa toho zúčastnia. Našim cieľom je schválenie spoločnej stratégie deklarácie zameranej na konkrétne kroky. Nadviažu sa tým na pekingskú deklaráciu a tiež budeme vychádzať z revizných konferencií a z ich výsledkov. Celkovým cieľom EÚ je potvrdiť platné eh, medzinárodné aky rodovej rovnosti. Ďalej, našim cieľom je zaručiť eh, plné dodržiavanie práv žien a dievčat v ich emancipácii. Všetci sme zodpovední za to, aby sa veci naozaj menili a diali. Každá jedna európska inštitúcia zohráva významnú úlohu. Som hrdá na to, že rada dlhodobo aktívne sa zasadzuje za presadzovanie práv žien a dievčat v Európe a na celom svete. Tešíme sa na úzkú spoluprácu s Európskym parlamentom v oblasti rodovej rovnosti a chcela by som sa týmto poďakovať za to, že ste takí aktívni a, e, a že venujete tejto, pozor, tejto téme pozornosť e, neustále a dlhodobo. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme aj my, pani štátna tajomnička. Týmto sme uzavreli rozpravu. Dostal som návrhy uznesení, konkrétne dva na záver tejto rozpravy. Je to spoločný návrh uznesenia jednak skupín SAD, Zelených, Renew, GUE, NGL a EPP. A potom uznesenie od skupiny ECR. Hlasovanie prebehne zajtra. I have an, an announcement before we start another debate. Mám jeden oznam predtým, ako začne ďalšia rozpráva. Skupiny EPP a ID informovali predsedu o rozhodnutie, ktoré sa týka zmeny vo vymenovaní členov vo výboroch a delegáciách. Tieto rozhodnutia budú e, zahrnuté do zápisnice dnešnej schôdze a nadobudnú platnosť k dňu tohto oznamu, teda k dnešnému dňu. Ďalší bod programu je správa pani Roberty Mecoli, falošné a práve doklady online, teda konkrétne systém FADO. Chcem ešte pripomenúť, že je možné prihlásiť sa do spontánnej rozpravy každý aj, do postupu modrej karty aj tradične, aj elektronicky. Pokyny sú k dispozícii pri vchode do zasadacej sály. Pripomínam, že otázky formou modrej karty je možné klásť až po tom, čo vystúpia rečníci v mene politických skupín. Najskôr dostáva slovo ako prvá pani spravodajkyňa, pani Mecola, nech sa páči na 4 minúty. Ďakujem pán predsedajúci. Máme za sebou dlhú cestu, aby sme sa dostali sem, kde sa dnes ocitáme. Ale konečne sa to podarilo. Tento dokument, pardon, teda falšovanie dokumentov podkopáva bezpečnosť nášho slobodného priestoru pohybu bez vnútrohraničných kontrol. Tento nový zákon, táto nová legislatíva sa zaoberá týmto problémom tak, že zaistuje prehlbenú spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a partnerskými krajinami, tak aby prijímali spoločné kroky na odhalenie falošných a pravých dokumentov. Tým sa zaručí bezpečnosť našich vonkajších hraníc a v konečnom dôsledku aj bezpečnosť občanov, ktorí tu zastupujeme. Vieme, že jediný spôsob, ako naďalej požívať výhody šengenského priestoru, je tak, že občania budú dôverovať našej schopnosti chrániť vonkajšie hranici, hranice. Táto úloha je nevyhnutná v tomto procese, keďže bezpečnosť hraníc a boj proti zločinu to je oblasť, na ktorú sa zameriava práve tento zákon, aby bolo možné odháliť ľahšie falošné dokumenty. Máme v pláne vytvoriť aj širší rámec, a to za účasti Frontexu, ktorý bude mať na starosti e, posúvanie informácií všetkým zúčastneným štátom. Tiež e, štáty dostanú informácie o tom, ako odhaliť e, metódy falšovania dokumentov. Tiež sa tu popisuje konkrétne úloha Frontexu vo vytvorení systému FADO. My sme tiež presadili, aby systém FADO zahrňal viac informácií, než zahrňa v súčasnosti. Musíme presadiť jednotu a konzistentnosť, čo sa týka miery poskytovania informácií do systému FADO čo sa týka pravých a falošných dokumentov a tiež, aby sa centralizoval systém vkladania týchto údajov. Tiež si želáme, aby Frontex bol dostatočne flexibilný v vytváraní a taktiež aktualizácii systému FADO. Tiež žiadame, aby v agentúre e, boli pokyny k tomu, ako e, zefektívniť systém odhľovania metód falšovania. Samozrejme, chceme tiež, aby e, spracovanie osobných údajov prebehlo presne podľa platnej legislatívy EÚ. Výsledkom by mala byť vyššia miera ochrany a zároveň by sa presadila záruka vyššej bezpečnosti. Systém FADO je významný e, v boji proti podvodom, najmä na vonkajších hraniciach únie. Účasť e, krajín, e, ktoré nie sú súčasťou EÚ, ale ktoré sú súčasťou Schengenu, nám tiež pomôže e, snahe zlepšiť bezpečnosť našich vonkajších hraníc. Pán predseda, môže to vyzerať ako veľmi technický systém, ale je to systém, ktorý je potrebný, na tom sa dúfam zhodneme, na to, aby sme završili systém reforiem v snahe lepšie chrániť naše hranice. Preto sme sa zo všetkých síl snažili o to, aby povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, a teda zodpovednosti pre jednotlivých aktérov, aby sa rozšírili. Uviedli sme konkrétne povinnosti agentúr aj v našom návrhu a tiež chceme, aby spracovanie osobných údajov na úrovni agentúry členských štátov prebehlo presne podľa platnej legislatívy EÚ. A tiež chceme, aby Európsky parlament sa mohol e, tiež priamejšie vyjadriť k systému FADO. Chcem sa poďakovať Rade, fínskemu aj Chorvátskemu predsedníctvu a Rovnako sa chcem poďakovať svojim kolegom za veľmi konštruktívnu spoluprácu a kolegiálny prístup. Teším sa na túto rozpravu, aby sme potom mohli uzavrieť e, naše vystúpenia, potom čo sa všetci vyjadria. Ďakujeme pekne, pani spravodajkyňa. Teraz dostane slovo pani Dali v mene komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení poslanci. Ďakujem za príležitosť vyjadriť sa tejto rozprave. Naši občania považujú bezpečnosť za na jednu z najdôležitejších oblastí a očakávajú konkrétne výsledky. Bezpečnosť a sloboda idú ruka v ruke. Musíme teda vytvoriť bezpečný priestor pre všetkých Európanov. Bezpečnosť je nevyhnutná na to, aby sme mohli zaistiť slobodný život, taktiež požívanie práv, um, aby mohli ľudia pracovať, študovať a tiež je to dôležité pre fungovanie hospodárstva. Každá osoba prítomná v Európe má svoje právo na bezpečnosť. Podľa Eurobarometra z minulého roka o postoji ku kyberbezpečnosti výsledky boli zverejnené nedávno. Tam sa dokazuje, že dve tretiny respondentov si robia obavy v súvislosti s tým, že sa môžu stať obeťou krádeže identity. Okrem toho, dobre fungujúci šengenský priestor eh, voľného pohybu si vyžaduje spoločný prístup k vonkajším hraniciam EÚ. Musíme efektívne monitorovať a kontrolovať osoby, ktoré prekračujú vonkajšie hranice a to tak, aby sme z toho mali prospech všetci. E, potreba posiliť našu vnútornú bezpečnosť, e, ale tiež zlepšiť ochranu vonkajších hraníc. Má za následok schválenie viacerých legislatívnych e, aktov, napríklad európsky e, systém e, o cestovanie, taktiež o povolení na pobyt, e, systém vstupov, výstupov, ďalej nariadenie o interoperabilite medzi informačnými systémami EÚ a tiež nový, nové nariadenie európskych pohraničných pobrežných hliadkách. Dnes máme ďalší príklad a síce nový systém FADO o falošných a pravých dokladoch online. Databáza, ktorá tým podporí členské štáty v rozpoznávaní pravých a falšovaných dokumentov. Chcela by som sa poďakovať Európskom parlamentu aj Rade za konštruktívnu spoluprácu na eh, hľadaní kompromisu, ktorý naozaj eh, dokazuje pridanú hodnotu. Mm, tento systém FADO je veľmi užitočný pre pohraničné eh, hliadky a taktiež kontroly na hraniciach, keď kontrolujú dokumenty členské, členské štáty tiež majú lepšie možnosti odhaliť metódy falšovania a celkovo sfalšované dokumenty v obehu. E, sú tam 10 e, tisíce e, príkladov pravých dokumentov, taktiež popisy, stovky popisov falšovaných dokumentov, pričom je do tohto zapojených viac ako 30 krajín a viac ako 183 medzinárodných organizácií. Vďaka tomu systému je možné odhaliť prípady ukradnutej identity s cieľom podpory neregulárnej migrácie. Konečná politická dohoda ešte ďalej zlepší fungovanie systému FADO tým, že sa presunie riadenie tohto systému na agentúru eh, Frontex. Bezpečnosť je dôležitá pre našich občanov. Očakávajú, že Európska únia sa dopracuje k výsledkom, keďže každý jeden občan má právo aby sa cítil chránený, aby bol chránený. Nárast hrozieb, ktorý predstavuje organizovaný zločin, terorizmus a tiež obchod s drogami, to je jedom našej spoločnosti. A preto komisia ohlásila novú stratégiu Bezpečnostnej únie na druhý štvrt rok tohto roka. Ako súčasť tejto stratégie o vnútornej bezpečnosti sa chystáme zamerať na tri prioritné oblasti organizovaný zločin, to bude zahrňať drogy, strelné zbranie, korupciu, obchod s ľudskými bytostiami, ďalej terorizmus, radikalizácia a tiež boj proti zločinu v digitálnom svete. Posilnenie hraníc v rámci priestoru voľného pohybu, čo je emblematické pre našu úniu, to bude tiež významný prvok nového paktu o migrácii, tak ako je to ohlásené v politických usmereniach predsedničky komisie von der Leyen. V tomto smere včasná implementácia všetkých informačných systémov EÚ bude hlavným a významným cieľom nášho rozsiahleho prístupu k migrácii. Chceme sa zamerať aj na vonkajšie hranice a bezpečnosť, ale v rovnakej miere aj na silné a odolné interné procesy. Chceme eh, posilniť legálne formy vstupu a tiež chceme zlepšiť metódy integrácie do našej spoločnosti. Ešte raz ďakujem za vašu podporu a teším sa na túto našu rozpravu. Thank you very much. We follow with speeches on behalf of Teraz sa nasledujú vystúpenie v mene politických skupín. Najskôr dostane slovo za skupinu EPP pán Radeb na minútu. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, vážení kolegovia. Mm, podvody s dokumentami výrazne podkopávajú integritu šengenského priestoru ako priestoru, v ktorom neprebiehajú hraničné kontroly. Falšované dokumenty sa často využívajú, využívajú ich často cudzinci, ktorí hľadajú lepší život u nás v Európe. Takéto dokumenty niekedy stoja 5-6 tisíc eur. Podvody s dokumentami podporujú terorizmus, organizovaný zločin a tiež obchod s drogami a so zbraniami, obchod s ľuďmi a tiež obchod s ukradný, ukradnutými motorovými vozidlami. Práve cestovné doklady sa často vydávajú na základe sfalšovaných dokladov totožnosti. To e, stiažuje odhalenie týchto podvodov, preto je nevyhnutné zlepšiť bezpečnosť cestovných dokumentov EÚ a tiež všetkých súvisiacich prvkov infraštruktúry, ktoré zahrňa tieto dokumenty. Na druhej strane spolupráca medzi kompetentnými orgánmi musí zahrňať aj e, ďalšie kroky, nielen orgány činné v trestnom konaní. Musia sa vytvoriť prepojenia aj medzi orgánmi, ktoré vydávajú tieto orgán, e, pardon, doklady a medzinárodnými organizáciami. V tomto kontexte chceme e, vyzvať všetkých kolegov, aby potvorili návrh integrovať systém FADO do európskeho systému pohraničných pobrežných hliadok ako posledný krok k završeniu tejto reformy. Ďakujeme pekne. Teraz za skupinu SAD dostáva slovo pán López Aguilar. Ďakujem, pani komisárka. Členské štáty EÚ sú povinné preverovať, kontrolovať, kto sa pohybuje po šengenskom priestore. Jednoznačne áno, ale Teraz e, je tak veľa falošných dokladov, ktoré e, súvisia s podvodmi e, s totočnosťou, že to ohrozuje bezpečnosť. Áno, je naozaj to ohrozuje bezpečnosť. Môže to spôsobiť nárast zločinnosti, pranie špinových peniazí, ďalej nezákonné obchody, dokonca terorizmus. Môže sa k tomu nejako Európsky parlament vyjadriť? Áno, sme ochotní podporiť nástroj, ktorý zaručí lepšie ukladanie a výmenu informácií, ako aj overovanie pravosti dokladov, aby sme bojovali podľa, proti falšovaniu dokladov. Sme ochotní navýšiť eh, možnosti, ktoré má Frontex. Napokon sme to urobili už aj v nedávnej minulosti, tak aby Frontex vedel lepšie nakladať s informáciami, aby to prebiehalo optimálne aj na národnej úrovni to môže byť dôležité pri zisťovaní skutočnej totožnosti týchto osob, ktoré sa môžu voľne pochybovať po šengenskom priestore. My požadujeme, aby to všetko prebehlo v súlade s tým, čo sme už odsúhlasili, aby sa zaistila teda dôvernosť osobných údajov, aby sa dodržali základné práva a tiež hodnoty, na ktorých je postavená únia. Ale v každom prípade musíme sa popasovať s týmto problémom nedostatočnej bezpečnosti ktoré spôsobujú e, niektorí tí, ktorí sa pohybujú v šengenskom priestore, vďaka technologickým možnostiam, ktoré existujú. A tiež e, s tým súvisia otázka interoperability. Je dôležité, aby to všetko prebehlo pri dodržaní základných práv. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz za skupinu Renew dostane slovo pán Tudorake. Ďakujem. Chcel by som sa najskôr poďakovať spravodajkyni pani Mecole za minuložené úsilie. Ja ako novozvolený poslanec tu v parlamente som pracovala na tomto dokumente ako na svojom prvom a veľmi som ocenil jej poradenstvo, teda čo sa týka obsahu, overovanie pravosti cestovných dokladov, je vysoko aktuálna téma a zaťažuje a zamestnáva a pohraničných kontrolorov E, pretože je s tým spojený obrovský objem cestujúcich a dokumentov. E, ďalšia sofistikácia e, metód falšovania tiež je veľká výzva pre naše orgány. Tento systém sa využíva už istý čas a my týmto krokom chceme, aby sme to posunuli z medzivládnej úrovne na vyššiu úroveň, aby to bolo, bolo súčasťou nástrojov, ktoré môže využívať a ja agentúra a ostatné e, orgány EÚ. Tým sa zvýši priama zodpovednosť a možnosť dohľadu Európskeho parlamentu a tiež sa zvýšia záruky, ktoré súvisia s dátami, ktoré sú obsiahnuté v tomto systéme. Ochrana osobných údajov to je jedna z vecí, na ktorých nám veľmi záležalo pri rokovaniach. Chceli sme zaistiť, aby spracovanie osobných údajov bolo obmedzené len na to, čo je e, naozaj nevyhnutné v snahe zistiť a odhaliť podvody s dokladmi. Tiež sme chceli presadiť jasné pravidlá v prístupe dokladom, tak aby členské štáty jasne mali určite, ktoré orgány majú v kompetencii zisťovať a odhaľovať eh, podvody, taktiež ktoré orgány majú mať prístup do tohto systému a upozorniť agentúru. Komisia teraz na požiadanie bude eh, posúvať tieto informácie Európskemu parlamentu. Vyrokovaný text doplňa eh, reformu EBCE e a zaistí lepšiu ochranu vonkajších hraníc EÚ a tiež efektívnejšie konanie orgánov činných v trestnom konaní. Preto chcem vyzvať kolegov poslancov, aby tento text podporili. Ďakujem. On behalf of the Identity and Democracy Group, Mrs. Tardino. V mene ID, pani Tardino, ďakujem pekne. E, Pán predseda, ďakujem pani Mecole za odvedenú prácu. Za posledné roky sme boli svedkami významného zlomu, pokiaľ ide o falšovanie dokumentov v rámci šengenského priestoru, čo sa realizuje buď prostredníctvom autentických eh, dokumentov, alebo teda aj tých falšovaných. Súčasná úprava nám umožňuje zaramcovať eh, tento problém eh, a otázku teda FADO do kontextu Frontexu ktorý má už zastaralý systém. Zabezpečenie bezpečnosti, obrany, o ktorú nás požadujú aj naši občania, nás núti zaviesť oveľa vyšší úroveň ochrany proti falšovanými dokumentami, falšovaným dokumentom. Tí všetci, ktorí to falšujú a ktorí to robia z rôznych eh, dôvodov, pohnutok, okrem iného prania špinových peňazí, terorizmus, ale hlavne teda nelegálna eh, migrácie, migrácia. Takéto falšované dokumenty často požadujú aj žiadatelia o azyl, ktorí sa snažia vstúpiť do Európy. Ide o typy správania, ktoré nie je možné tolerovať, ktoré treba ukončiť. Preto je nevyhnutné poskytnúť polícii alebo colným orgánom takisto pohraničnej polícii e, databázy, ktoré im umožnia rýchle identifikovať falšované dokumenty a dobre potierať takéto fenomény, takéto javy. Z tohto dôvodu podporujeme návrh napriek nášho zjavného nesúhlasu, e, že niektoré súkromné subjekty majú prístup do fáda aj napriek tomu, že v obmedzenej forme alebo v obmedzenom rozsahu Reforma Frontexu to je podľa nás mimoriadne dôležité v súčasnosti a takisto aj FADO by mal sa zapojiť do boja proti falšovaniu a takisto by sa to malo diať na úrovni eh, orgánov členských štátov. Ďakujem. On behalf of the group of the Greens. V mene zelených, lomene ale, pani Brickmon. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia, ďakujem za dobrú spoluprácu na tomto spise. Je technický, ale predsa len je tu aj politickejšia stránka. Rozumieme právnym dôvodom na zmenu právneho základu, ale ľutujeme, že Frontex bude správovať túto databázu a budeme naozaj dbať na to, aby to neznamenalo posilnenie mandátu, pretože FADO nie je nástroj na boj proti migráciám, ale je to nástroj na boj proti falošným, falšovaným dokumentom. Takže celkovo je to vyvážené, pretože sú tam zábezpeky na to, aby tretie strany, napríklad letecké spoločnosti, mali prístup k tejto databáze, ale E, obmedzený prístup. Databáza nebude obsahovať veľa osobných údajov, ale predsa len si myslíme, že je dôležité, aby nebola možná žiadna identifikácia cez dokumenty vo FADO a je to tak. A budeme aj e, sledovať zverejňovanie jednotlivých e, delegovaných aktov. Ďakujem. On behalf of v mene skupiny európskych konzervatívcov a reformistov pán Buša de Ďakujem pekne, pán predseda. Tisícky falšovaných dokumentov sú odhalené na hraniciach Európskej únie. V 2018 podľa údajov Frontexu 7 tisíc osôb, ktoré mali falošné cestovné doklady, boli zachytení na hraničných prechodoch Európskej únie. Rôzne spôsoby metód falšovania sú používané Často e, sú to viacnásobné e, nástroje, ktoré sú používané, pokiaľ ide o ten trestný čin, e, pranie špinavých peňazí, terorizmus a nezákonný vstup na územie Európskej únie. To len počiarkuje, ako dôležité je ochrániť naše hranice a ubezpečiť sa, že budeme kontrolovať migrantov za účelom ochrany vlastných občanov. FADO napomôže tomuto účelu, pričom využijeme to, čo má ako poznatky Frontex, zabezpečíme rýchlu výmenu bez toho, aby boli dotknuté schopnosti členských štátov vytvárať vlastné systémy, ktoré budú lepšie, pokiaľ ide o detekovanie a predchádzanie trestnej činnosti. Moja skupina si robí obavy ohľadom veľmi dôsledných prísnych kontrol zákonných alebo nezákonných migrantov na naše územie. Budeme hlasovať za. Odporúčame ostatným kolegom, aby tak spravili. V mene GUE NGL pani Rego. Gracias, presidente Ďakujem pekne, pán predseda. Mali by sme si pripomenúť, že počas rokov fašizmu v Európe tisícky ľudí bolo donútených používať falšované dokumenty, aby utekli pred hrôzami prenasledovania. Keď sa pozeráme na zjavne technické záležitosti, ako je to v prípade systému FADO, je nevyhnutné vnímať tento online systém falošných a pravých dokumentov v rámci alebo v kontexte pevnosti Európy, ktorá núti e, týchto ľudí v zásade používať takéto dokumenty, kde sa uvádza, teda v istom dohovore, že ako ste donútení utekať pred nejakým prenasledovaním, tak môžete využiť takýto, takýto typ dokumentu. Preto, keď chceme ešte viacej e, zaizolovať pevnosť Európa, tak e, budeme musieť oveľa viac podporovať tie zákonné kanály budeme musieť podporať cestu humanitárnych víz a takisto uznať štatút uh, klimatického utečenca. Ďakujem. Tým sme uzavreli zoznam rečníkov v mene politických skupín. Od tejto chvíle je možné klásť otázky v rámci modrej karty. Teraz vystupí pán Leners. Ja, dank u, voorzitter. Het... Ďakujem pekne, pán predseda. Falšovanie dokumentov je veľmi dobrý spôsob, ako kriminálnici a teroristi, ktorí sa snažia utiec pred spravodlivosťou. Videli sme, ako to ovplyvňuje Frontex, ako sa to prejavuje v šengenskom priestore. Trend je zostupný a keď sa to deje, tak eh, je ohrozovaná naša bezpečnosť. Je nevyhnutné, aby eh, pohraničné stráže a policia boli schopní určiť pravosť dokumentov z iných krajín a samozrejme technické špecifikácie musia byť jasne zadefinované. Je dôležité, aby všetci vedeli, čo je zákonné v jednotlivých krajinách. Členské štáty musia zaručiť stálu aktualizáciu dokumentov a že budú k dispozícii neprestajne pre všetkých dotknutých. Nový systém je skutočne vítaný a je nevyhnutný z dôvodu bezpečnosti a pravosti dokumentov, ktoré idú ruka v ruke. Rád by som sa poďakoval spravodajkyni a teším sa na systém, ktorý bude dobre fungovať aj v reálnom svete. Ďakujem. Mrs. Kinichi. Pani Kinichi, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Boj proti falšovaným dokumentom a ich obehu v rámci šengenského priestoru e, je stále prioritou e, Európskej únie v rámci spolupráce medzi úradmi, ktoré bojujú proti takým javom a takisto, ktoré bojujú proti zločinským organizáciám. Aby bola táto aktivita efektívna, je nevyhnutné neustále si vymieňať informácie. To sa nemôže diať len medzi e, orgánmi e, krajín Európskej únie, ale takisto aj treba zabezpečovať e, otázky, ktoré sa týka ochrany osobných údajov s tretími krajinami, takisto s privátnymi subjektami, ako sú napríklad aerolinky. To môže dobre prispieť fungovaniu systému, ako je FADO Viaceré vyšetrovania, ktoré boli vedené v tejto oblasti, e, potvrdzujú, ako falšované dokumenty sú často prostriedkom, ako fungujú kriminálne organizácie, aby realizovali ešte vážnejšie činy, ako, e, zločiny, ako je obchodovanie s ľuďmi, e, prevádzanie migrantov alebo príprava teroristických činov. Aby sme e, tieto veci zabezpečili, tak je nevyhnutné okrem iných opatrení zabezpečiť zvýšenú kontrolu na vonkajších hraniciach. E, preto vítame priaznivo fakt, že ten, to nariadenie pres, presúva e, ten dohľad e, z rady na Frontex, pokiaľ ide o tieto veci týkajúce sa FADO. Tým e, formálne uzatvára ten legislatívny oblúk vo vzťahu k tejto agentúre je nevyhnutné následne správne a úplne implementovať všetky tieto právne úpravy, ktoré boli doposiaľ schválené. Chcem sa tým pádom poďakovať pani Mecola za odvedenú prácu a vyslovujem želanie, aby E, takéto, takáto právna úprava našla čo najväčšiu podporu v rámci tohto parlamentu. Ďakujem. Prokačín. Pán Prokačín, minúta. Ďakujem, pán predseda. E, dohoda, ktorá bude predmetom hlasovania, má technickú povahu, ale sú tu minimálne dve politické, dva politické rozmery, ktoré by som rád počiarkol. Predovšetkým e, falšovanie dokumentov predstavuje obrovskú hrozbu pre nás všetkých a spolupráca medzi členskými štátmi, e, ktorá je súčasťou systému FADO, predstavuje e, zjavný úspech. To je vec, kde sa Európa skloňuje ako niečo, čo funguje a nie, nefunguje. E, druhý zreteľ je troška menej pozitívny a dá sa to zhrnúť v rámci definície minimalizácie údajov tie obmedzenia, ktoré, e, alebo reštrikcie, ktoré sú uvádzané, pokiaľ ide o získanie osobných údajov, to e, predstavuje zmeškanú príležitosť, e, pokiaľ ide o efektívny boj s organizovaným trestným teda zločinom a takisto s nezákonnou imigráciou. Opäť raz lavica v tomto parlamente preukázala svoje odtrhnutie od reality. Mr. Zdechovský, one minute Pán Zdechovský, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo, vážená pani komisárka, vážená eh, pani spravodajkynia. Chcel som sa poďakovať za skvelú prácu. V roku 2015 som bol na hraniciach Grécka a Severného Macedónska a videl som tam 55 druhov sírskych pasov. Ale jeden z týchto pasov nebol pasom pravým, skutočným. A to je dôležité zdôrazniť, že hromada ľudí sem prichádzala na rôzne fejkové pasy, ktoré sa vyrábali po celej Európe. Preto je dôležitá táto databáza. Aj keď sa to zdá ako technická norma, je dôležité ochrániť občanov Európskej únie pred ľuďmi, ktorí sem prichádzajú na alebo použitím falošných dokumentov. A je takisto potrebné ďalej spolupracovať v odhalovaní napríklad falšovaných dokladov v prípade motorových vozidiel alebo iných technických zariadení. A je potrebné, aby sme s touto databázou aj naďalej pracovali, aby všetky členské štáty skutočne tento nástroj patrične využívali a snažili sa o tom, aby v budúcnosti Európa bola maximálne bezpečná. Ďakujem. Mr. Jaki, one minute. Pán Jaki, minúta. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Szanowni... Ďakujem pekne pán predseda, dámy a páni. Falšovanie dokumentov je často prvou fázou v rámci vykonávania organizovaného zločinu, prania špinavých peňazí a iných moderných foriem zločinu, vrátane zločinov mafiánskeho typu. Preto je veľmi dobrým krokom harmonizovať naše úsilie a bojovať proti takýmto postupom. Preto by sme mali byť radi, že sa bude uplatňovať takýto program. Som veľmi rád, že práve Frontex bude používať tento systém. Agentúra, ktorá má obrovské skúsenosti v rámci zabezpečenia bezpečnosti v Európe. Záverom by som sa rád poďakoval pani spravodajkyni za e, veľmi usilovnú prácu na tomto dokumente. Ďakujem pekne. Pán Sokol, minúta. Ďakujem pekne. Pán predseda, ako sme si už vypočuli, otázka bezpečnosti je v súčasnosti jednou z najdôležitejších pre európskych občanov, pretože, ako všetci vieme, je tu veľa hrozieb, e, ktoré nás obklopujú organizovaná kriminalita, terorizmus a iné e, hrozné skutočnosti. Z tohto pohľadu práve falšovanie dokumentov predstavuje obrovské riziko, pretože umožňuje e, ľuďom e, s falošnou identitou prísť do Európy a a môžu byť medzi nimi teroristi alebo podobní kriminálnici. Takže tento systém je veľmi dobrý, umožňuje nám výmenu informácií, takisto nám poskytuje exempláre falšovaných eh, dokumentov a je to práve tá správna odpoveď eh, po dopite, na dopyt po väčšej bezpečnosti, ktorú požadujú európske občania. Ja eh, podporujem posilnenie bezpečnosti v rámci šengenského priestoru. Dúfam, že aj moja krajina čo skoro bude súčasťou. Ďakujem pani spravodajkyni a apelujem na pokračovanie prác smerom k zabezpečeniu bezpečnosti občanov. Ďakujem pekne pani Glavak. Ďakujem pekne. Hneď na úvod by som chcela pogratulovať kolegyni Mecola k skvelej práci a takisto sa poďakovať pani komisárke. Podľa našich údajov v priebehu roku 2019 asi 14 200 nezákonných vstupov bolo zachytených e, do Európskej únie cez Balkánsku trasu a aj Chorvátsko je súčasťou. E, súčasťou FADO systému sme od roku 2014. 236 falšovaných dokumentov sme počas tohto roku na našich hraniciach e, zachytili a identifikovali, čo je 16-percentné navýšenie v porovnaní s rokom predtým. Metódy a technológie falšovania sú stále sofistikovanejšie a tým pádom potrebujeme veľa lepšiu spoluprácu, aby sme to identifikovali. Posilnenie nezákonnej migrácie na vonkajších hraniciach si vyžaduje koordinované kroky všetkých zúčastnených, samozrejme s využitím najlepšieho know-how a s najnovšou technologickou výbavou, s údajmi, ktoré členské štáty pri dodržiavaní ľudských práv získavajú. Na záver musím zdôrazniť, a to je jedno, jedna z priorít prebiehajúceho chorvátskeho predsedníctva Rady, Európa, ktorá chráni. Čiže ochrana alebo bezpečnosť je tým kľúčovým slovom. Nechceme, aby sa s týmto obchodovalo, s bezpečnosťou. Ďakujem, tým uzatvárame zoznam rečníkov a pokračujeme spontánnou rozpravou. Nakoľko máme meškanie, Nebudem mať e, možnosť dať slovo všetkým, ktorí požiadajú. Ubezpečím sa ale, aby všetky politické skupiny, ktorých poslanci chcú vystúpiť, budú zastúpené. Jedna minúta pani Grapini. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Sigur că... E, ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka Isto, je to veľmi e, dôležitá téma a je naozaj pozitívne, že je tu aj správa, ktorá sa zaoberá FADO. Kto falšuje dokumenty? Kto e, uzurpuje identitu ostatných? Nie sú to osoby s dobrým úmyslom. Kto e, si zabezpečuje takéto dokumenty? Ten, kto chce robiť niečo negatívne, niečo zlé, teroristické úmysly, zločinecké. Takže systém musí byť zlepšený s prostriedkami, ktoré budú